Good morning. Eh, Dobré ráno. Drahé kolegyni, chcem privítať členom tak výboru LIBE, ako aj výboru FEM na tomto spoločnom vypočutí. Je mi potešením spolupredsedať s pánom predsedom výboru LIBE, pánom Klodom Morajsom. A spolupráca medzi našimi dvoma výbormi je skvelá na mnohých spisoch spolupracujeme. Dnes sa vrátime k jednému z najdôležitejších spisov, ktoré máme spoločne a pristúpenie EÚ k istambulskému dohovoru o predchádzaní a boju proti násiliu páchanom na ženách. V kľúčovej chvíli po podpísaní istambulského dohovoru zo strany EÚ v júni 2017 a teraz čakáme na súhlas rady, pokiaľ ide o etický kódex, ktorý bude upravovať implementáciu istambulského dohovoru zo strany EÚ a následné rozhodnutia o ratifikácii dohovoru. My ako Európsky parlament ale chceme urobiť viac ako len čakať Chceme tlačiť naďalej na rýchlu a kompletnú ratifikáciu dohovoru. A myslím si, že táto prezentácia právneho stanoviska právneho odboru Európskeho parlamentu môže byť užitočná za týmto účelom. Teraz dám slovo spolupredsedovi pánovi Klodovi Morajšovi. Ďakujem, Vilia. Kolegyne, kolegovia, dnes spolu s kolegami vo FEM e, budeme mať možnosť vypočuť si prezentáciu stanoviska právneho odboru právnej služby. Dúfame, že to objasní niektoré dôležité aspekty, ktoré sa týkajú implementácie istambulského dohovoru, ako okrem iného, či EÚ samozrejme prístupí k dohovoru ako celok. Takisto by sme chceli počuť prezentáciu právnej analýzy, pokiaľ ide o kompetencie EÚ a kompetencia alebo pôsobnosť členských štátov, pokiaľ ide o obsah dohovoru. A ako pripomienka pre vás všetkých, 4. marca komisia predložila dva návrhy ohľadom dohovoru o prevencii a boji proti násiliu páchanom na ženách a domácom násilí. To je návrh toho dohovora. Prvým bolo rozhodnutie rady, pokiaľ ide o podpis v mene EÚ tohto dohovoru. A druhým je rozhodnutie rady ohľadom záverov v tej, v tej istej veci. 12. septembra 2017 parlament prijal predbežné uznesenie, kde je séria odporúčaní adresovaných rade, komisii a členským štátom, to, kde sa zohľadňuje, že pristúpenie k tomuto dohovoru zabezpečí koherentný právny rámec e, za účelom boja a prevencie násilia páchaného na ženách a rodov podmienného násilia, že bude, budú podporované obete v rámci vnútorných ako aj vonkajších politik EÚ. Týmto úvodom opäť odovzdávam slovo pani predsedničke. Ďakujem pekne. Ďakujem, Klod. A teraz odovzdám slovo zástupcovi právnej služby. Koľko máte? 12-15 minút. Thank you so much, chair. Chairs, honorable... Ďakujem pekne, e, pani predsednička, pán spolupredseda. Právny odbor dostal žiadosť na vypracovanie právneho stanoviska od predsedov výborov FEM a LIBE v súvislosti s e, záležitostiami, ktoré súvisia podpis, s podpisom Istanbulského dohovoru zo strany EÚ. Je to dohovor Rady Európy, ako viete, ktorý rieši otázku prevencie a boja e, proti násiliu páchanom na ženách, ako aj domácom násilí. Dohovor e, sa uplatňuje od augusta 2014 do posiaľ. Všetky členské štáty EÚ podpísali dohovor, ale nie všetky pristúpili k ratifikácii. Dohovor je otvorený na podpis aj zo strany Európskej únie v zmysle článku 75 odsek 1. EÚ podpísala istambulský dohovor 13. júna 2017 na základe dvoch rozhodnutí Rady na schôdzi Koreperu v apríli 2017 bolo vznesených niekoľko obáv ohľadom týchto záverov, e, respektíve rozhodnutí rady zo strany Európskej komisie. Komisia mala pochybnosti, pokiaľ ide o právny prístup k stanovovaniu právneho základu, výkon pôsobnosti EÚ o kompetencií a skutočnosť, že rada rozdelila rozhodnutie e, ohľadom podpisu dohovoru. To znamená, že rada schválila dve samostatné rozhodnutia. Jedno sa týkalo náležitostí toho dohovoru, ktoré sa týkali justičnej spolupráce v trestných otázkach a druhá časť sa týkala azylových otázok a non-refoulement. Žiadosť na vypracovanie právneho stanoviska pre právny odbor pokrývalo podobné, v princípe podobné obavy. V tejto krátkej prezentácii zhrnieme zistenia právnej služby k týmto veciam. Prvá otázka sa týka správnej hmotnej, správneho hmotného právneho základu toho rozhodnutia, pokiaľ ide o podpis istambulského dohovoru. Chceli by sme pripomenúť, že istambulský dohovor je komplexným nástrojom na ochranu ľudských práv, rieši okrem iných vecí prevenciu násilia páchaného na ženách, ochrana a podpora pre obete a takisto definíciu trestných činov v tejto oblasti. Takisto sú tu samostatné kapitoly, ktoré sa týkajú ustanovení procedurálneho, procesného práva a takisto o migrácii a o azile. Takisto sú tam inštitucionálne ustanovenia a mechanizmus monitorovania. Takže komisia navrhla patrične, že by e, tento dohovor mal byť podpísaný v zmysle článku 82.2 a článku 84 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto ustanovenia riešia práva obeti trestných činov a prevenciu trestnej činnosti. Rada si osvojila iný prístup. Namiesto toho rada e, oprela svoje prvé rozhodnutie na článku 83.1 TVU, e zmluvy o fungovaní EÚ. To je základ, ktorý vychádza z hmotného trestného práva a potom článku 82 TVU. Logika za prístupom rady spočívala v tom, že identifikovali oblasti, ktoré sú e, spoločné, ktoré sa prekrývajú v dvoch smerniciach trestného práva, ako oblasti výlučnej pôsobnosti EÚ. Týka sa to obchodovania e, s ľudskými bytostiami a sexuálneho vykoristovania. Tým pádom rada e, spúšťa kompetencia a pôsobnosť EÚ len v prípadoch, kedy dochádza k prieniku medzi rozsahom pôsobnosti týchto dvoch smerníc teda smerníc o obchodovaní s ľuďmi a sexuálnym vykoristovaním. Druhé rozhodnutie vychádzalo z článku 78 odsek 2, ktorý sa týka spoločného európskeho azylového systému. Rozhodnutia, e, teda rozdiely z pohľadu toho rozhodnutia, e, ktoré sa týkajú tej zvolenej práv, zvoleného právneho základu, je možné vysvetliť rozličnými a rozmanitými skladbami tých eh, hlasujúcich Írsko, eh, Spojené kráľovstvo konkrétne, keď sme analyzovali právny základ, tak eh, sme sa spoliehali na judikatúru súdneho dvora samozrejme. Z tejto analýzy by sme chceli počiarknúť, že voľba právneho základu musí vychádzať z objektívnych kritérií. Ak má byť únia, má mať pôsobnosť, teda príjmať niektoré právne akty, tak v zásade by mal mal byť formulovaný, mal byť formulovaný jeden vhodný právny základ pre takýto akt. Takýto jednotný právny základ musí byť ten požadovaný hlavným účelom alebo zložkou toho aktu. Vo výnimočných prípadoch, ak ten akt zároveň sleduje aj niektoré ďalšie ciele, ktoré sú prepojené spôsobom, že nie je možné ich oddeliť a spôsobom, že žiaden z nich nie je sekundárny v súvislosti s ostatnými, potom takýto akt bude musieť byť založený na príslušných e, rozdielných právnych základoch. Ale to je, chcem poznamenať, výnimka. Inými slovami, podľa e, súdu je to centrum gravitačnej sily, tak povediac, e, ktoré rozhoduje o veci výberu právneho základu. Na základe takejto logiky sme pristúpili k e, otázke toho dohovoru a identifikovali sme dva prvky. Práva obetí a takisto prevenciu. Právo na prevenciu. To sú dve hlavné elementy dohovoru z pohľadu podpisu, jeho podpisu zo strany EÚ. Ostatné ustanovenia sú podľa nás doplnkové. Tieto ustanovenia nefigurujú ako podstatné prvky dohovoru sú to aspekty komplexných a koordinovaných politík a vyžaduje sa holistický prístup zo strany strán dohovoru. Skôr spadajú pod všeobecný, pod ten všeobecnejší e, prístup podpísania komplexného rámca politík a opatrení na ochranu a pomoc pre všetky obete násilia na ženách a domáceho násilia. Okrem toho, pokiaľ ide o záležitosť vzťahu e, medzi protokolmi na neuplatňovanie a voľbou právneho základu sa súdny dvor domnieval, že protokol 21 o pozícii e, Spojeného kráľovstva a Írska v súvislosti s oblasťou slobody, bezpečnosti a spravodlivosti nedokáže mať akýkoľvek účinok, nemá akýkoľvek účinok na otázku správneho právneho základu, pokiaľ ide o schválenie spochybňovaného rozhodnutia. Tým chceme povedať, že je to právny základ pre opatrenie, ktorého vhodnosť alebo nevhodnosť má byť posúdená na základe objektívnych faktorov ako hlavný alebo ten dominantný účel opatrenia a jeho obsah, ktorý určuje vhodný článok, ktorý má byť uplatňovaný a nie opačne. No- a preto sme nepovažovali za potrebný osobitný e, právny základ pre azyl. Na základe e, právnohmotných trestnoprávnych ustanovení ide o exkluzívnu kompetenciu EÚ v rámci dvoch e, smerníc, o ktorých sme hovorili. Súdny dvor však jasne povedal, že právny základ internej legislatívy závisí od základného komponentu a to pravidlo, ktoré môže byť ovplyvnené, je len vedľajšou zložkou tejto legislatívy. Pri analýze kompetencií EÚ e, sme takisto e, definovali to, že členské štáty si ponechávajú svoje e, právomoci, pokiaľ ide o tie základné ustanovenia dohovoru a v svetle Eh, judikatúry eh, súdneho dvora. Otázka článku 83 odsek 1 predstavuje osobitný právny základ pre azyl a nevyzerá z právneho hľadiska ako nevyhnutný. Takže naše zistenia ktoré sa týkajú e, tejto veci, sú e, nasledovné. Článok 82, odsek 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie, to je právo obetí trestných činov. Článok 84 e, zmluvy o fungovaní, ktorý sa týka prevencie trestnej činnosti, je pravdepodobne za, e, tým správnym e, právnym základom pre e, podpísanie tohto dohovoru, ako to navrhuje Európska komisia. Pokiaľ ide o ostatné otázky, dám slovo kolegyni, kolegovi, pardon, pánu Lukáčovi. Ja teda budem pokračovať e, druhou otázkou, e, ktorú ste položili, a to je otázka externých e, právomocí Európskej únie podpísať a uzavrieť a pristúpiť k istambulskému dohovoru. Ten, tento dohovor je zmiešanou dohodou, lebo členské štáty aj e, únia majú e, kompetenciu, e, pokiaľ ide o tento dohovor. Takže zmluvnými stranami sú Európska únia aj členské štáty podľa súdneho dvora tie záväzky členských inštitúcií Európskej únie a zároveň aj členské štáty prijímajú zodpovednosti za plnenie dohovoru. To znamená, e, členské, pre členské štáty vzniká e, táto povinnosť na základe legislatívy Európskej únie, e, pretože Európska únia je povinná teda plniť ustanovenia tohto dohovoru. Ako vidíte z našej analýzy, otázka vonkajších právomocí v prípade zmiešaných dohovorov je veľmi zložitá a aj v právnej literatúre E, sa o tomto hovorí ako o apoteóze zložitosti a preto pre účely tejto prezentácie sa obmedzíme na to, že zhrnieme tie hlavné zistenia. Navyše by som chcel ešte e, zdôrazniť, že e, útvary komisie zmapovali podrobne jednotlivé ustanovenia dohovoru, istambulského dohovoru a to v nadväznosti na európske aky a s tým súvisí teda tá podrobná analýza potrebných právomocí. Pokiaľ ide exkluzívne vonkajšie právomoci. Toto je relevantné, pretože tam, kde má Únia e, exkluzívne kompetencie, nemôžu členské štáty e, e, príjmať medzinárodné záväzky mimo inštitúcie Európskej únie. Na základe podrobnej analýzy sme dospeli k záveru, že kapitola 4, ktorá sa týka ochrany a podpory a rôzne ustanovenia kapitoly 6, to znamená vyšetrovanie, stíhanie, procesné právo a opatrenia na ochranu v rámci dohovoru, sú exkluzívnou kompetenciou EÚ a to to platí aj pre článok 60 a 61. To sú e, požiadavky na azyl, e, žiadosti o azyl a nenavracanie. Na druhej strane členské štáty zdá sa, majú e, e, široké kompetencie v rámci kapitoly 5, e, to znamená trestné právo hmotné. Istanbulský dohovor takisto obsahuje kapitolu 9, mechanizmus monitorovania. Táto kapitola stanovuje skupinu odborníkov a opatrenia proti trestnej činnosti domácemu násiliu a takisto e, e, vytvára e, výbor zúčastnených strán, kde budú zastúpení signatári dohovoru. Tieto inštitucionálne ustanovenia viedli súd k záveru, že tieto ustanovenia sú vedľajšej povahy a spadajú pod tú istú kompetenciu ako tie základné ustanovenia. Európska únia má takisto právomoci na podporovať opatrenia členských štátov v prípade prevencie, e, pričom sa e, vylučuje nejaká harmonizácia e, legislatívy členských štátov v tomto prípade. A právne dôvody pre e, tie dve rôzne rozhodnutia, ktoré sa týkajú podpisu e, dohovoru. Ako sme už povedali e, predtým, špecifická situácia Spojeného kráľovstva a Írska pravdepodobne vedli k tomu, že sa ten návrh komisie takto rozdelil. Takýto prístup však nepotvrdzuje judikatúra súdneho dvora a to rozdelenie preto nie je z právneho hľadiska potrebné Jedno rozhodnutie na základe článku 82, odsek 2 e, a možno článku 84 zmluvy o fungovaní by bol býval dostatočný. Ale napokon štvrtá otázka, analyzovali sa rozdiely e, pristupeň, medzi pristúpením EÚ k Lisabonskému dohovoru a e, pristúpením k ďalším doho- nástrojom ohľadom ľudských práv, napríklad doho- Hovor o e, ľudí s e, postihnutím a my sme analyzovali tri hlavné rozdiely a na tie, na tie sa zamerám v prvom rade na základe dohovoru OSN spoločný výkon kompetencií v rámci spoločných kompetencií sa predpokladá a e, to znamená, že signatári e, e, istambulského dohovoru si zachovajú svoje kompetencie, ktoré teda nespadajú pod tie exkluzívne kompetencie e, Európskej únie. Po druhé, pokiaľ ide o dohovor OSN, Ide tam o e, pozitívne vyhlásenie kompetencií podľa kódexu správania sa a tam e, pod to spadá samozrejme takisto e, spadajú tie pravidlá prijaté komisiou aj členskými štátmi, ale v Istanbulskom dohovore sa o takýchto dokumentoch nehovorí. Takže prečo judikatúra súdneho dvora toto nepožaduje? Toto je vlastne taký, taký užitočný odkaz Zistili sme, že pokiaľ ide o e, kompetencie Európskej únie, našli, e, že teda pokiaľ ide o tieto kompetencie, zistili sme, že je asi 100 rôznych iných dohôd, kde je to vlastne e, zavedená prax. No a napokon, po tretie, Európska únia a jej výhrady k dohovoru vlastne v tom to hovorí o podpise istambulského e, dohovoru, alebo v tej dohode o podpise istambulského dohovoru sa o takýchto výhradách vôbec nehovorí. Takže toto je zatiaľ z našej strany všetko a samozrejme radi odpovieme na vaše otázky. Ďakujeme. Uh, Ďakujem vám za prezentáciu a teraz, e, kým otvorím E, priestor pre e, poslancov, tak by som e, chcela dať slovo spoluspravodajcom. ktorí sa zabrali istambulským dohovorom. A pani Bonifoy a pani Korasa Bild. Takže pani Bonafej, prosím, máte 5 minút. Prezident, Hm, ďakujem pekne, pani predsednička. Pán predseda, ďakujeme veľmi pekne páni za vašu eh, úplnú vyčerpávajúcu prezentáciu. Pripomenuli ste históriu eh, v, od eh, roku 2017, kedy sa podpísali jeden a nie dva dokumenty zo strany rady. Ide tu o milióny žien a dievčat a s Anomáriou Koracabil, ako aj s tieňovými spravodajcami sme vytvorili množstvo ďalších dokumentov a neboli sme e, jediní, pretože aj komisia požiadala Európsky súdny dvor o vysvetlenia, e, k čomu však nedošlo. Práve preto e, sme sa na vás obrátili, na vás, na právnu službu Európskeho parlamentu. A mne je trošku ľúto, že rok eh, po našej žiadosti eh, o toto stanovisko táto otázka nebola vyriešená, ešte stále je vysoko aktuálna. My sa o to snažíme, pretože prerozdelenie právomoci je tu kľúčové. Zdôrazňujeme to, aby sme sa pozreli na to, akým spôsobom sa tento dohovor Rady Európy bude uplatňovať konkrétne na ženy v Európe a ako to bude vyzerať v praxi. No a čo nás teraz o čom nás informovala táto právna služba. Stanovisko, ktoré bolo schválené minulý rok v septembri, bolo schválené väčšinou a nie je tu žiadny dôvod odmietuť to, ale máme tu obmedzenia bez legitimných e, dôvodov, pokiaľ ide o podpísanie a celý mm, prínos je v podstate taký celkový prístup. To znamená, týka sa to úplne e, všetkých aspektov nášho každodenného života, pokiaľ ide o násilie páchané na ženách. Máme tu ochranu všetkých e, žien. Je potrebné, aby im to reálne pomohlo. Ja teraz e, nebudem nejakým spôsobom kritizovať Európsku e, komisiu, ale budem hovoriť za členské štáty. My sme napísali bulharskému predsedníctvu aj s mojou tieňovou spravodajkyňou, kde sme vyjadrili naše obavy zo strany parlamentu, ako aj komisie a doteraz sme nedostali žiadnu odpoveď. Ide o veľký právny boj, ale v podstate ide o zámienku, pretože hovorí sa sa o tom, eh, že tu ide o právnu stránku ohľadom ratifikácie, ale mm, rada sa za to iba skrýva, aby opodstatnila zablokovanie, ktoré je vyslovene politického charakteru. Realita a násilie páchané na ženách eh, nepredstavujú prioritu pre naše členské štáty. Dokonca niektoré otvorenia hovoria o tom, eh, že to odmietajú ratifikovať kvôli skrytej ideológii. Ja pripomínam, že bulharská vláda, pričom Bulharsko má teraz predsedníctvo na rade, stiahlo návrh o ratifikáciu na začiatku roka. To jasne poukazuje na aktuálnu klímu. Ja spolu s tieňou spravodajkňou sme poslali list Bulharsku, zatiaľ sme nedostali odpoveď. Ja vyzdvihujem komisára pre ľudské práva ktorý sa tu vyjadril v marci, ale bohužiaľ bolo to všetko napadnuté rôznymi nepravými informáciami a okrem toho môžem hovoriť aj o chorvátskom parlamente, ktorý napriek manifestáciám v uliciach schválil túto ratifikáciu. Bohužiaľ, ešte stále tu tento fenomén násilia páchaná na ženách existuje a, a existuje tu neprimeraným spôsobom. My nechceme nejakým spôsobom ohroziť tradičné rodiny, ohrozuje ich práve násilie. A na záver chcem povedať, že v júni 2018 tu budeme mať prvé výročie podpísania istambulského dohovoru zo strany Európskej únie. Ja dúfam, že v tomto čase už budeme mať konkrétne výsledky a budeme na ceste k ratifikácii. Dnes na rade prebieha zasadanie k tejto téme a ja dúfam, že členské štáty si nás vypočuli. Ďakujem pekne. Pani Korasa Bild, ehm, ďakujem. Ehm, ja ehm, chcem jednoznačne podporiť všetko to, čo povedala spoluspravodajkynia Kristín a poďakovať právnemu odboru za to, že bohužiaľ teda potvrdil tie naše pochybnosti a výhrady. v podstate ukázal jednoznačné právne e, e, dôvody na to, e, že nebol dôvod postupovať tak, ako sa postupovalo v prípade podpisu dohovoru. Takže máme tu, tú ratifikáciu a potvrdenie pristúpenia. Samozrejme, toto je veľmi dôležitá fáza, pokiaľ ide o E, širšie, širšie pristúpenie Európskej únie, únie k istambulskému dohovoru. Je tu ešte niekoľko otázok, ktoré nie sú nezodpovedané a chcela by som vyzvať spolu e, predsedajúcich, aby, ak teda súhlasia na základe tohto právneho názoru a právneho základu, aby e, teda parlament sa jednoznačnou väčšinou Eh, jednoznačnou väčšinou zasadil o to, aby sa otázka predložila bulharskému predsedníctvu, aby sa to dostalo na program rokovania rady a spoločne s komisiou by sme mali urýchliť eh, eh, takisto prácu na kódexe správania sa. My sme spoločne s Kristínou boli prítomní pri tom akte a bol to skutočne e, veľmi e, silný emocionálny zážitok, ale nie je skutočne e, priateľné, aby po celom jednom roku sa ešte stále nič nedialo. Chcem všetkým pripomenúť, že hovoríme o ženách, ktoré sú byté, zneužívané, zmrzačované a podobne. Nehovoríme tu o žiadnej ideológii alebo náboženstve. Istanbulský dohovor je dôležitý, pretože to je jediný medzinárodný dohovor, ktorý v podstate uh, uh, násilie proti ženám, domáce násilie páchané na ženách eh, a podobne stavia na, na alebo považuje za trestný čin a snaží sa hľadať spôsob, ako ich ochraňovať. Cyprus, Nemecko, Chorvátsko a, a napríklad napriek e, všetkému, všetkému tomu odporu e, nakoniec e, sa prejavili veľmi pozitívne a veľmi aktívne. Chcem pripomenúť postoj Chorvátskeho parlamentu, ale ešte stále 10 členských štátov neratifikovalo dohovor. No a pokiaľ ide o násilie na základe rodu, chcem ešte znova zopakovať, že je že tu ide o úplne nesprávnu interpretáciu dohovoru 8. Eh, marca. Eh, pán eh, predseda Tajany vyzval jednoznačne parlament na ratifikáciu dohovoru a takisto aj ombudsmana Rady Európy pre ľudské práva. Jedno, ombudsman jednoznačne, jednoznačne povedal, že rod e, e, znamená e, sociálne vykonštruované roly a stereotypy. Takže ide o boj proti stereotypom a sexizmu a to nie je nič proti tradičným rodinám, rodinným hodnotám. Takže ide o to, aby sa teda potlačovalo násilie. Treba, aby sme v parlamente postupovali jednotne a vyzvali komisiu aj Radu Európy na efektívny dialog, e, pokiaľ ide o tieto e, rôzne názory, vrátanie náboženského dialogu, dialogu v soci- e, a sociálneho dialogu. Ako Kristina povedala, je nepriateľné, že predsedníctvo zmrazilo práve teraz proces ratifikácie a chcem len nakoniec povedať, že Kristína a ja budeme naďalej trvať na nulovej tolerancii, pokiaľ ide o násilie na ženách. Ďakujem vám. Ďakujem vám a samozrejme na koniec na toto môžeme zareagovať. Ďakujem vám obom a urobíme z toho určité závery, ale predtým ešte sa chcem spýtať eh, ďalších eh, poslancov. Ak e, sa chcú zapojiť do rozpravy, tak prosím, urobte to teraz. Do 9.45 máme čas, takže e, bolo by vhodné vyjadrovať sa stručne len pár minútok. wunderbar ausgesprochen. výborne, veľmi dobre ste to vyslovili, to meno, asi je to ťažké. E, vyslovene chcem podporiť predrečníčky, ale chcela by som položiť inú otázku o právnej službe. Povedali ste, že právny stav e, na jednej strane e, má predchádzať a zabezpečiť aj ochranu, ochranu obeti. Bez toho, aby som riešila to, čo povedali predrečníčky, je to ten právny základ, ktorý sa týka istambulského dohovoru, alebo je to aj právny základ, E, zrovnoprávnenia, e, postavenia. Samozrejme, predchádzanie trestným činom a ochrana obetí je veľmi dôležitá, ale nie je najdôležitejšie postarať sa o to, aby základom zrovnoprávnenia bol život, ktorý je bez násilia, kde nie je prítomné násilie. A nemá to byť e, právny základ, ktorý vychádza z, toho, z tej úvahy, že EÚ je jasne za zrovnoprávnym postavením. Chcela by som váš názor, pretože obmedzenie sa na predchádzanie trestnej činnosti a zabezpečenie ochrany obeti, to vedie k jednému. Ide o veľa, veľa, veľké percento e, žien. Je to systematické alebo systémové násilie páchané na ženách. Nejde o akékoľvek obete, akékoľvek predchádzanie. Ide o polovicu európskej populácie, ktorá systematicky vystáva na takýmto veciam. Čiže zrovnoprávnenie, rovnaké postavenie by malo byť právnym základom pre takéto No, ďakujem. Môžeme tieto otázky e, pridať k tým, ktoré máme pre právny servis. A teraz pani Bjork. Ďakujem. Ďakujem spolu s pravodajkyňám za ich vyjadrenie, s ktorým úplne súhlasím. Len niekoľko slov z môjho pohľadu, z pohľadu GUE. Istanbulský dohovor je fantastický nástroj, ťažko sa o ňom rokovalo, ale všetky členské štáty EÚ ho podpísali a uznáva, že násilie na základe rodu sa týka vlastne e, moci a mocenských štruktúr a to treba zmeniť a v tomto zmysle je to ďaleko siahly nástroj. Mali by sme byť naň pyšní a uplatňovať ho. Členské štáty ho podpísali, ale potrebujeme ešte ratifikáciu. A je tu určitý odpor, ktorý sa organizuje. V poslednej dobe e, nie je to nejaká početná skupina, ale dobre sa organizuje, e, či už sú to náboženské alebo iné e, formácie. A samozrejme, toto nemôžeme akceptovať. A tie otázky ako právny základ a podobne, to im celkom nahráva. Takže môžeme urobiť e, e, viac e, a napríklad a ísť tam, kde sa títo odporcovia ratifikácia, títo muži stretávajú a vyjadriť svoje názory. Takže um, pokiaľ ide o ustanovenia dohovoru pre e, migrujúce ženy a podobne, tak aj tam samozrejme môžeme urobiť pokrok aj celý rad ďalších vecí, kde môžeme urobiť pokrok. A pre mňa ako feministku to znamená, že nemôžeme stavať jedno právo proti e, druhému. E, nemôžeme hovoriť, že to ohrozuje Eh, tradičné eh, rodinné hodnoty, že to bude nejakým spôsobom eh, zvýhodňovať LGTB. A, to vôbec nie je pravda. To islamovský dohovor vôbec nesleduje a ma, mm, musíme sa vyhnúť tomu, aby sme tieto skupiny ľudí stavali proti sebe alebo tieto kategórie práv stavali proti sebe. všetky tie, tie snahy namierené proti e, istambulskému protokolu, sú namierené jednak proti ženám a jednak proti LGBT. Takže treba si to uvedomiť a mobilizovať aj občanov v tejto diskusii. Ide tu o ženy a ženy sú pripravené bojovať. Bojovať za svoje práva. Ďakujem. Terin Randke, prosím. Ďakujem. Môžem len podporiť výzvu spolu spravodajky a z politického hľadiska ide o zodpovednosť. E, násilie na ženách je takou nedelnou témou pre politikov, ktorí hovoria, že s tým treba niečo robiť, ale teraz e, skutočne sa s tým chce niečo urobiť a naraz e, niektoré európske vlády v podstate dávajú najavo, že si to neželajú. Mám dve otázky pre právny odbor. Ja som ja nie som právnik, takže by som zopakovala, čo vy ste povedali, ale, podľa, e, ale svojimi slovami. Vy ste teda pristupovali holisticky k e, celej otázke a hľadali ste v e, európskych zmluvách právny základ pre istambulský dohovor a vy ste sa zamerali na špecifické ustanovenia v dohovore a hľadali, hľadali ste precedenci v legislatíve Európskej únie, aby ste mohli potvrdiť, že už na to máme legislatívu. Ak to teda chápem správne, ak to poviem jednoducho, zámerom e, pre toto, ktorý e, dala rada, je špecifická situácia v Severnom Írsku, e, pardon, v Spojenom kráľovstve a v Írsku. Takže sa snažia vlastne vyhnúť eh, fickému prístupu a zdôvodňujú to takto právne a tvrdia, že toto teda nie je ten právny základ. A e, potom ešte tá druhá otázka sa týka toho, čo tu odznelo, že e, nie je e, právny e, základ pre e, pristúpenie k istambulskému dohovoru a e, že e, Európska únia má e, legislatívu na boj proti násiliu na ženám. Ja chcem tu na, uviesť článok 84 a smernicu na ochranu na boj proti násiliu na ženách E, dziękuję bardzo Państwu Przewodniczący, Szanowni Państwo. E, chciałabym zacząć od gratulacji. E, Ďakujem pekne. Chcela by som na úvod poblahoželať, poblahoželať obom spravodajkyniam. V parlamente nebolo pochybností, že dohovor je mimoriadne dôležitá cestovná mapa pre celú Európsku úniu a pre každý členský štát a že dosiahnutie pokroku pri vypracovávaní dokumentu pre ratifikáciu zo strany EÚ je veľmi dôležité Takisto by som chcela pripomenúť, že všetky členské štáty podpísali dohovor, takže naozaj je zvláštne, že na niektorých miestach, v niektorých štátoch oficiálne odmietajú ďalšiu prácu a ďalšie kroky smerom k ratifikácii dohovoru. Chcela by som vám takisto pripomenúť, že dohovor bol uznaný OSN ako zlatá stredná cesta, pokiaľ ide o boj proti násiliu. Tu je dôležité naviazať e, politiku boja proti násiliu s politikou rovnosti. A to je najcenejší moment, najcenejší prvok dohovoru. Zároveň e, je to vec, ktorá generuje na strane ľudí odpor. A prečo? Lebo mnoho ľudí je proti takéto rovnoprávnosti, rovnosti. Stále sa domnievajú, že rovnosť podkope rodinu, tradičnú rodinu. To je veľmi negatívny stereotyp, pretože naznačuje, že boj proti násiliu nejakým spôsobom podkope fungovanie rodiny. Musíme mať na pamäti, že dohovor je vo svojej podstate o boji proti násiliu. A je veľmi dôležité, ako vnímame násilie, pretože ešte stále asi 20 občanov EÚ sa domnieva, že domáce násilie je súkromnou záležitosťou naozaj by som bola rada, keby parlament e, vynaložil maximálne úsilie smerom k akcelerácii ratifikácie dohovoru. Naše úsilie bude kľúčové pre nás všetkých, aby sme dokázali zabezpečiť pokrok pri príprave politik, ktoré bojujú proti násiliu. Ďakujem pekne, pán Jurek. Ďakujem bardzo v e, e, państwach Unii Europejskiej. Ďakujem. Máme eh, v rámci členských štátov EÚ značné problémy, veľa problémov, ktoré súvisia aj s domácim násilím. Napríklad v Nemecku máme veľa eh, manželstiev donútenia. Sú tu isté nové modné trendy, modné prvky, napríklad eh, vydieranie, sexuálne vydieranie Často mladé dievčatá sa stávajú obeťami e, takýchto postupov. A dokonca aj tu, v tejto rokovacej miestnosti by som chcel pripomenúť o odmietnutie diskutovať o záležitosti sexuálneho zneužívania, ktoré páchajú zamestnanci medzinárodných organizácií. A dohovor nepokrýva takéto záležitosti. Veci ako napríklad pansexualizmus e, našej kultúry, oparohovanie e, vernosťou v manželskom zväzku, politická korektnosť, ktorá vedie k vylúčeniu tých, e, ktorí nemajú rovnaký názor alebo nie sú vítaní. To všetko len poukazuje na to, ako zle pochopený tento dokument je, ako nesprávne chápaný tento dokument a dohovorí. A ja sa chcem spýtať, či akýkoľvek členský štát osobitne e, v tých prípadoch, kde už ratifikovali tento dohovor, či tolerovali v rámci svojho právneho systému akúkoľvek formu domáceho násilia. Myslím si, že je absurdné sa tak domnievať. Možno nemám pravdu. Ak pravdu nemám, tak mi povedzte a takisto by som chcel počiarknúť ešte jednu vec. Moja krajina, Polsko, ratifikovala dohovor a veľmi často to boli práve ženy, ktoré boli proti ratifikácii, boli proti dohovoru. Napríklad premiérka Šidlo, Šidlova, eh, pani Rafalská, ministerka, pani Sadurská, okrem iných. Možno niektorí ľudia sa domnievajú, že toto riešenie je správne, Avšak nie každá žena sa stotožňuje s takýmto pohľadom. Niektoré ženy naozaj sú proti dohovoru. A takisto vás chcem poprosiť, aby ste tú právnu analýzu dali k dispozícii, aby ste ju poskytli. A takisto chcem vedieť, aké ciele Európska únia chce dosiahnuť ratifikovaním tohto dohovoru. Teraz e, dostane priestor zástupca právnej služby odboru. 5 minút e, odpovede. Ďakujem, pani predsednička, veľmi rýchle. Pokiaľ ide o otázku rovnosti, to je len malá časť, doplnková časť dohovoru. Zohľadnili sme skutočnosť, že Európska komisia predložila svoj návrh na základe článkov 82.2 a 84 zmluvy o fungovaní EÚ. My chápeme e, tú obavu, ktorá sa týka rovnosti, ale to nie je ten dominantný aspekt tohto dohovoru. Musíme objektívne analyzovať cieľ a obsah dohovoru. A po, následne po takejto analýze môžeme e, len potom zopakovať, e, že správny právny základ je článok 82.2 ochrana obeti a eventuálne článok 84, prevencia. Pokiaľ ide o článok 78 ako právny základ, áno, to je na mieste, e, že analýza, ktorú prezentoval poslanec, 78, azyl, tie sú len doplnkové v rámci istambulského dohovoru, takže e, my sa domnievame, že nie je vhodné dávať tam takýto právny základ, ktorý by opravňoval potom takéto rozdelenie. Pokiaľ ide o dokument, ktorý chcete, ktorý ste požadovali, my sme zaslali samozrejme právne stanovisko. Neviem, či máme nejaké iné dokumenty, ale dokumenty, ktoré sú verejné, dokumenty komisie, rady, ktoré sa týkajú samotného dohovoru, ale sme vám samozrejme k dispozícii a môžeme vám poskytnúť všetky tieto dokumenty. Len posledné slovo ohľadom domáceho násilia právna služba napísala, myslím, že to bolo 5 rokov dozadu, možno menej, stanovisko ohľadom pôsobnosti Európskej únie v tejto oblasti, je jasné, že domáce násilie a boj proti domácemu násiliu je e, prevažne v pôsobnosti členských štátov a nie samotnej Európskej únie. Ja by som teda odkázal na toto právne stanovisko, ktoré sme vypracovali pre výbor FEM v tom čase a to je všetko. Neviem, či chce aj kolega niečo doplniť. E, samozrejme, sme vám k dispozícii. Ak potrebujete viac informácií, e, dokumenty, podklady, čokoľvek. Ďakujem pekne. Dobre, ešte sme to chceli nejak uzavrieť. Čas nás tlačí, ale my to teda uzavrieme za oba výbory. Pokiaľ ide o Libe, tak veľmi jednoznačne môžem povedať, že po prezentáciu oboch spoluspravodajkyň, ale takisto po objasnení e, vystupujúcich poslancov, pokiaľ ide o právny základ. Nič v tom právnom stanovisku e, nebráni tomu, aby sme sa pustili ďalej, pokiaľ ide o ratifikáciu dohovora, pokiaľ ide o etický kódex. E, z pohľadu Libe je to jasné. Samozrejme, je tam mnoho vecí, ktoré by sme tam radi doplnili, rovnosť a iné opatrenia, ale čo tam už je, to musí napredovať E, nemôžeme e, samozrejme mrhať čas, pardon, bez toho, aby som e, neprejavoval úctu, nemôžeme sa ešte ďalej púšťať do analýzy a potom nerobiť tie opatrenia. Je tu jednoznačná väčšina, tu aj teda na Libe, aj na FEM, aby sme to urobili najskôr, napíšeme bulharskému predsedníctvu. Je to otázka postupu, procesu, musia urobiť to, čo požiadal výbor a spoluspravodajci bez omeškania a projekt ratifikácie etického kódexu a tu vyjadríme, že to je naša vôľa. Akékoľvek dodatočné opatrenia, ktoré bude treba prijať, potom požiadam spolu s pravodajcov za LIBE. Ak máte nejaké dobré nápady, podnety, tak by ste ich mali predložiť. Toho času nemáme, mali by ste nadniesť, čo chcete spraviť do konca tohto predsedníctva, respektíve začiatkom budúceho predsedníctva, ale je jasné, pre tento výbor, pre Líbe, že nič v právnom stanovisku nám bráni, by nám bránilo teda v tomto a, a dá sa vychádzať z toho právneho stanoviska, pokiaľ ide o právny základ. A Vilia, pokiaľ ide o FEM, ďakujem Klod. V prvom rade by som sa chcela poďakovať zástupcom právneho odboru za ich účasť a za prezentáciu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, obom spoluspravodajcom Ďakujem všetkým poslancom za príspevky do tejto rozpravy a chcela som len pripomenúť, e, pokiaľ ide o výbor FEM, o 10. schôdza koordinátorov. Nezabúdajte, že o 11. začneme FEM riadne zasadnutie, radnú schôdzu. Ďakujem, Klod, za dobrú spoluprácu. Ďakujem.